bodu a to je správa pána Kožušníka o budúcnosti európskej normalizácie. No a spravodajca dostáva na 4 minúty slovo, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, uh, vážený pán predseda, komisia, kolegovia, dnes sa zaoberáme správou, ktorá je určitou predzvesťou stabilizačného balíčka, na ktorom v súčasnosti pracuje komisia. Tento by mal viesť a mal by priniesť legislatívnu revíziu súčasného právneho rámca európskej normalizácie, čím vymedzíme normalizáciu na 10 rokov dopredu. A preto je v záujme celého parlamentu vyslať správu komisii a odbornej verejnosti signál o predstave budúceho vývoja európskej štandardizácie. Podoba systému európskej normalizácie je kľúčová pre plnohodnotné využitie potenciálu vnútorného trhu, zvyšovanie konkurencie konkurencieschopnosti Európskej únie a naplnenie stratégie Európa 2020. No a preto sme k tejto téme vo výbore pre vnútorný trh venovali maximálnu pozornosť. Diskutovali sme so všetkými zúčastnenými aktérmi, tak na medzinárodnej úrovni, celoeurópskej úrovni, ako aj na úrovni organizácií v jednotlivých členských štátoch pri hľadaní optimálnej podoby európskej normalizácie sme nezabudli ani na zástupcov malých a stredných podnikov, ani na zástupcov spotrebiteľov, handicapovaných osôb, ekológov a ďalšie organizácie, ktoré zastupujú spoločenské záujmy. Pri diskusiách eh, nad budúcou podobou európskej štandardizácie sme dospeli k záveru, že návrh prieskumov by mal byť založený eh, na silných stránkach súčasného systému, ktorý je stabilným základom, na ktorom je možné ďalej stavať nemalo by dochádzať nejakým radikálnym zmenám, ktoré by mohli oslabiť kľúčové hodnoty súčasného systému. Pre dosiahnutie efektívneho systému európskej štandardizácie je nevyhnutné, aby niektoré národné štandardizačné organizácie, ktoré v súčasnom procese normalizácie nezohrávajú takú sil, významnú úlohu, sa dotiahli na tie silné národné organizácie. Práve tieto silné ktoré dokážu účinne komunikovať vzájomne medzi sebou, ale aj s ďalšími zainteresovanými subjektami, sú základom stability európskeho standardizačného systému. Do budúcnosti sa musíme tiež mm, viac zamerať na zainteresovanosť subjektov na samotnom procese normalizácie. S cieľom je, aby vzniknuté normy boli výsledkom konsenzu a v konečnom dôsledku boli reprezentatívnejšie. Témou dlhodobých diskusí je tiež eh, ľahšia prístupnosť noriem Hlavne by som chcel vyzdvihnúť proces spracovania noriem. Ten by mal zodpovedať ich eh, spracovaniu a uplatňovaniu. A na to je potrebné, aby boli zrozumiteľnejšie a ľahšie použiteľné. S postupnou liberalizáciou služieb je tiež viac myslieť na štandardizáciu v oblasti práve služieb. Túto oblasť vnímame ako kľúčovú pre dosiahnutie eh, lepšej cezhraničnej konkurencie a hospodárskej súťažky Vznik noriem v hospodárskej súťaži je cestou, ako citlivým spôsobom odbúrať bariéry v oblasti služieb na vnútornom trhu. Odbúranie týchto bariér a vyššia konkurencia je spôsobom, ako zvýšiť transparentnosť a kvalitu európskych služieb a podporiť hospodárskú súťaž, ktorá ide ruku v ruke s inováciami. Práve inovácie a nové technológie sú motorom podkrízového ekonomického rastu pre európsku normalizáciu je výzvou pre dosiahnutie užšej spolupráce medzi tvorcami noriem, inovátormi, akademikmi a výskumníkmi. Bez intenzívneho zapojenia všetkých štyroch skupín no do procesu vytvárania noriem bude Európa len ťažko schopná štandardizovať e, svoje poznatky v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva, elektromobilov, nanotechnológií alebo IKT. Schopnosť predvádzať výsledky výskumu a do normotvormy určí, či európsky systém normalizácie bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvíjajúcom sa svete. Teraz by som chcel poďakovať všetkým svojim kolegom v rámci výboru, ale aj kolegom z partnerského výboru ITRE, ktorí sa aktívne zapojili do vzniku tejto správy. Hlavne by som chcel vyzdihnúť, že sa spodarilo nájsť konsenzus nad záverečnou podobou tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozprávy. A je prvá rečnička. Ďakujem, pán predsedajúci. Poďakovala by som za spoluprácu hlavnému spravodajcovi aj teňovým spravodajcom táto správa je to silné politické posolstvo pre Európsku komisiu s významnými úsmerniami. V predvečer budúcej revízie uvedomili sme si, že súčasný systém funguje korektne, nie je potrebné, aby bol radikálne zmenený a e, tieto vylepšenia nespochybňujú základné princípy fungovania, teda národné delegácie, súkromný charakter a dobrovoľný charakter, ale je potrebné, aby verejnosť zohrávala aktívnejšiu úlohu. Ja si myslím, že úloha malých a stredných podnikov je dôležitá v procese normalizácie a štandardizácie je to e, len začiatok a v budúcich mesiacoch budeme pracovať, aby štandardizácia v Európe zodpovedala potrebám európskych občanov. Pán Balčitis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja chcem poďakovať môjmu kolegovi, ktorý vypracoval túto dôležitú správu, ktorá je dôležitá pre vnútorný trh, podporu konkurencieschopnosti jednotlivých členských štátov a odstraňovanie prekážok obchodu. Vítam zámer komisie revidovať normalizačný balíček a dúfam, že to odstráni nedostatky, ktoré v súčasnosti narušujú produktovú bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa v členských štátoch. Jednotné normy v celej Európe sú extrémne dôležité E, pre technológie a inovácie, posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a rovnako zdravie našich občanov a marketing bezpečných produktov. Potrebujeme jednotné normy v celej Európskej únii. Ďakujem pekne, pán Paška.

nejakým spôsobom nechceli podporovať spoluprácu medzi európskymi štátmi. My sme proti princípu e, Spojených štátov Európy. To nechceme. Ale čo sa týka normalizácie, to je pre nás téma, ktorú dokážeme samozrejme podporiť. Všetci nám vytýkajú, že sme proti všetkému a to vlastne vôbec nie je pravda. My chceme spraviť ďalšie kroky v tejto oblasti, podporujeme riešenie tejto témy a chceli by sme poprosiť všetkých, aby túto tému brali vážne a ju podporili. A chceli by, chceli by sme ešte poprosiť všetkých, aby podporili túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte tu máme dvoch rečníkov, ktorí sa prihlásili. Teraz pani Bašesku, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci prijatie európskych eh, noriem môže konsolidovať a zvýšiť eh, postavenie malých a stredných podnikov na trhu. Malé a stredné podniky potrebujú jednoduché, normalizované normy s minimálnym počtom dokumentov a s jasnými, zjednodušenými finančnými analýzami. Európsky systém normalizácie musí podporovať inováciu, a tiež musí mať spoločný základ aj pre spoločný prístup v tejto oblasti. Preto si myslím, že je potrebné uviesť do praxe princíp subsidiarity a proporčnosti na európskej úrovni. Think small first. To je princíp, ktorý eh, by sme mali eh, uplatniť aj v prípade MSP. Rovnako by som dodala, že v Rumunsko sa prinedávnom prijal zákon, aby sa priamo aplikovali, ehm, aby sa priamo aplikovala európska legislatíva, pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov na trh. Pane predsedom, táto... Pani Rojtová, ďakujem, pán predseda. Táto sprave ja ďalším impulzom, aby komisia pokračovala v harmonizácii štandardov na vnútornom trhu. Je to cesta, ako môžeme súčasnej liberalizácii obchodu chrániť európskych občanov pred nekvalitnými a nebezpečnými výrobkami, hlavne z Ázie. Ďakujem kolegom z výboru, že podporili môj návrh, ktorý dáva zelenú tvorbe štandardov pre bezpečnú detskú obu. Je to síce neskoro, pretože už dnešné generácie detí majú ortopedické problémy vďaka čínskym lacným, ale zdravotne závadným topánkam. Je zarážajúce, že máme legislatívu pre nebezpečné hračky, hoci s hračkou príde dieťa do kontaktu len na chvíľu, ale nemáme takéto normy pre obu, ktorú nosia deti celý deň ja dúfam, že komisia na túto neprvú výzvu konečne zareaguje. Myslím si, že je škoda, že zvíťazila lobby priemyslu z Nemecka a Francúzska a že v štandardizačných medzinárodných komisiách nebude EÚ hovoriť jediným hlasom, ale 27 jazykmi. Ďakujem za pozornosť. onnittelut hyvästä mietinnöstä joka... Teraz pán Trepo na jednu minútu. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Je to vynikajúca základňa pre budúcu spoluprácu. Normalizácia je veľmi dôležitá a pre mm, rôzne organizácie, e, zaujímavé organizácie, malé a stredné podniky, aj spotrebiteľov, to všetko je dôležité. Nie je možné, aby veľké podniky pristupovali k normalizácii, ako keby to bol ich e, pole pôsobnosti a preto by som chcel, aby v tejto správe bol zachytený princíp adekvátnej prezentácie, aby aj tieto malé sociálne skupiny boli e, brané do úvahy. Tieto skupiny musia mať posilnené zastúpenie. Ja si myslím, že by sme toto zastúpenie by sme mohli posilniť tým, že by mali silnejšie hlasy v technických výboroch. Tiež je potrebné rozvinúť aj e, ďalšie smery a dúfam, že to bude brať do úvahy Európska komisia. Dobrú noc. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem vám všetkým. Už sme to takmer sami. A teraz počas nočného zasadnutia. No a teraz skutočne posledná rečnička dnešného dňa, pani Damanaki v mene komisie NUŠ. Chcela by som pogratulovať spravodajcovi za výbornú odvedenú prácu, ktorá bola všeobecne podporná. Chcel by som sa poďakovať aj tomu členu, tým členom parlamentu, ktorí tu ostali takúto neskorú hodinu. Chcem sa poďakovať aj pánovi predsedajúcemu a chcem sa poďakovať za konštruktívne príspevky, ktoré sa spomínali v rámci rozpravy. Táto správa je dôležitým príspevkom k tej práci, ktorú vykonala Európska komisia pred určitou dobou. Zdôrazňuje sa tu budúcnosť štandardizačných systémov v Európe. Toto je centrálny element pre fungovanie vnútorného trhu, takto zvýšime konkurenceschopnosť európskych podnikov a zároveň je to dôležité pre podporu inovácií. V budúcnosti európska štandardizácia sa bude musieť prispôsobiť novým danostiam energetike a novým sociálnym výzvam. Vzniknú tu nové ekonomické sily, nové technológie, musíme reagovať na klimatické zmeny, riadenie uhlíka a tak ďalej. To sú všetko nové faktory, ktorými sme konfrontovaní. Zdieľame názor spravodajcu, ktorý hovorí, že je tu určitý základ, o ktorý sa môžeme opierať a to znamená, že tento základ môžeme ďalej rozvíjať. Je tu samozrejme priestor na zlepšenie správa prezentuje viaceré návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia e, systému v rámci tých hraníc, ktoré má dnes komisia víta, to, že sa tam zdôrazňuje princíp národnej delegácie. Zároveň správa sa zameriava na negatívny princíp, negatívny dôsledky toho princípu. To znamená, že dôležité je tu pracovať s jednotlivými, s jednotlivými štátmi, dôležité je zastupovať aj ochranu životného prostredia. Toto zohľadniť pri vytváraní štandardov. Sú tu určití účastníci, ktorých zapojenie je veľmi dôležité a dôležité je, aby ten systém bol spolahlivý, legitímny, aby zlepšil kvalitu nášho života. Komisia príde s novými cestami, ako zapojiť týchto účastníkov, ako ich priviesť a oni budú zastúpení v európskych štandardizačných organizáciách a tak sa podarí dosiahnuť lepšie vyváženie v rámci tých účastníkov, v rámci vytvárania štandardov. Komisia zdieľa ten názor, že čo sa týka centrálnej úlohy národnej delegácie, národné štandardizačné orgány budú kľúčovými aktérmi v rámci európskeho modelu. Tieto orgány musia byť pripravené poskytnúť určitú základňu pre dosahovanie koncenzu. Správa sa zameriava na určité rozdiely, ktoré sa týkajú expertízy, financovania a tak ďalej. Toto je veľmi relevantné. Samozrejme, je tu priestor na zlepšenie v jednotlivých členských štátoch. Prístup k štandardom nemal byť limitovaný samotnou cenou a Komisia víta ten záujem znižovať náklady tým, že sa ponúknú určité zväzky štandardov za zniženú cenu, takto sa zlepší prístup predovšetkým pre malé a stredné podniky. Európska štandardizácia ponúka veľký potenciál, ktorý musíme využiť. Som rada, že správa sa zameriava na tento potenciál. Dôležité je sa presúvať novým poliam, štandardizácie, ako napríklad službám. Ako bolo uvedené správe, nový európsky model musí prispieť k inováciám a k udržateľnému rozvoju. Na záver by som sa chcela ešte raz podekovať všetkým, ktorí boli zapojení do práce na tejto veľmi inšpirujúcej správe. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Končím rozpravu a hlasovať o tejto správe sa bude vo štvrtok. Zajtra 19. oktobra pokračuje zasadanie od 9. do 12.30 a potom bude hlasovanie do 13.30 a potom po obede sa pokračuje od 15. do 19. a tak ďalej. A tým pádom končím našu schôdzu a želám všetkým dobrú noc.